Ďakujem, vážený pán predseda, vážené dámy a páni poslanci Európskeho parlamentu. Vážené dámy a páni, pán predseda, keď sme sa poprvýkrát stretli, povedali ste mi, že pre vás je e, dôležitý trvalo udržateľný dopravný systém v Európe. Hovorili ste mi aj o svojej angažovanosti, v oblasti európskej cyklotrasy pozdĺž železnej opony. uvedomil, koľko histórie máme s pánom Kramerom spoločnej. Obaja sme žili v tieni železnej opony. Pán predseda v Berlíne a ja v Bratislave. Európa bola rozdelená spôsobom, ktorý si už dnes mladí ľudia nevedia ani predstaviť Uplynulých 25 rokov bolo preto z hľadiska zjednocovania Európy doslova historickou transformáciou. Doprava je však pravdepodobne sektor, v ktorom sa dôsledky studenej vojny a s tým súvisiace rozdelenie Európy prejavovalo najzreteľnejšie. Práve preto bude odstránenie týchto stále pretrvávajúcich rozdielov prostredníctvom efektívnej implementácie transeurópskych sietí mojou prioritou číslo 1. Vážený pán predseda, vážení poslanci, spolu s vami som kandidoval a bol zvolený do Európskeho parlamentu. Podobne ako aj vy, a ja som absolvoval desiatky stretnutí so svojimi spoluobčanmi, vďaka ktorým viem, ktoré otázky z hľadiska jednotlivých európskych politík považujú za kľúčové. Táto spätná väzba od občanov mi potvrdila, že sektor dopravy a fungujúca dopravná infraštruktúra sú pre občanov veľmi dôležité trojnásobné navýšenie rozpočtu pre dobudovanie transeurópskych dopravných koridorov oproti minulému obdobiu ktoré presadil európsky parlament je preto najlepším dôkazom jeho blízkosti k občanom a záujmu o riešenie ich problémov. Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Vážený pán predseda, dámy a páni doprava a mobilita, to všetko je v centre európskej integrácie. Verím, že Európa v 21. storočí si zaslúži prvotriedný transportný systém, ak chceme zostať svetovým lídrom v ekologicky dobre naklonenej, bezpečnej a modernej transportnej mobilite a logistike. Inými slovami, trvalo udržateľná opora našej spoločnosti. Ekonomický rast, a vytvorenie dobrých pracovných miest. To je prvá priorita pre komisiu pána Junckera a verím, že naše spoločné úsilie v oblasti dopravy a e, vesmírneho priestoru môže výrazne prispieť k tomuto cieľu. Budem intenzívne spolupracovať s vami, aby sme prispeli k, prís- k splneniu prísľubov e, pána Junckera, aby sme vytvorili nové investície vo výške 300 miliárd, aby sme inovatívne pristupovali k európskym fondom prideleným na modernizáciu európskej infraštruktúry. Tu potrebujeme dobré projekty, potrebujeme zlepšovať našu spoluprácu s Európskou investičnou bankou a potrebujeme nájsť dobré pracovné vzťahy so súkromným sektorom, aby sme rozbehli tento proces e, vyvedenia Európy z krízy, ale privedenia Európy do prvotriednej svetovej infraštruktúry 21. storočia. Samozrejme, musíme to robiť s jasnou víziou e, ktorú budeme mať na pamäti. Pripraviť Európu nielen na to, čo je dnes potrebné, ale pripraviť ju na to, čo sa blíži, čo bude potrebné o 10, 20 či 30 rokov. To znamená, že musíme e, rozmiestňovať inteligentné transportné dopravné systémy. Potrebujeme mať e, plný, e, plnú intermodálnu sieť založenú na nových satelitoch a digitálnych technológiách. Potrebujeme nové služby a výrobky, ktoré európskym občanom a podnikom umožnia mať na výber E, vybrať si trvalo udržateľné dopravné e, možnosti, ktoré nám e, pomôžu pohybovať sa len stlačením aplikácie alebo tlačítka na smartfóne. 70 občanov EÚ žije v mestách a doprava má čoraz väčší dopad na kvalitu ich životov, či už sú chodcami, bicyklujú sa alebo cestujú autobusom. A preto potrebujeme dopravný systém založený na najinovatívnejších riešeniach toto dá naspäť Európe jej líderstvo, vytvorí to atraktívne pracovné miesta pre mladých ľudí a dá stabilitu 11 miliónov odhodlaných pracovníkov v oblasti dopravy. V neposlednej miere potrebujeme dopravný systém, ktorý bude mať najvyššie normy a štandardy v oblasti bezpečnosti. Ako môžeme takúto víziu dosiahnuť? Kde začať? Hovoril som o Eh, transeurópskej dopravnej sieti a môžem vás uistiť, že ak eh, ma potvrdíte, budem rázne presadzovať implementáciu týchto projektov. Budem pracovať na všetkých koridoroch, budem sa snažiť prekonať všetky eh, blokády, ktoré ešte existujú a nebudem váhať aplikovať pravidlo use it or lose it, teda využij alebo strať prostriedky, aby motivácia od členských štátov bola veľmi vysoká. Som pripravený tvrdo pracovať začať s legislatívnymi návrhmi, ktoré už sú pripravené. Štvrtý železničný balíček, Single European Sky, jednotný európsky e, priestor, e, letecký, to všetko sú príklady. Uvedomujem si sociálnu citlivé aspekty a, a obavy, ktoré sa s tým spájajú. Chcem prehlbiť sociálny dialog. Spoločne so sociálnymi partnermi by sme chceli modernizovať dopravný priemysel, ale nie na úkor e, dobrých sociálnych noriem, ktoré sú zakotvené. Pozitívne vývojové trendy v európskom dopravnom priemysle by sa neboli udiali, e, keby Európska únia nebola súčasne presadzovala vysokú úroveň e, práv cestujúcich vo všetkých formách dopravy. Myslím si, že toto bol kľúčom čo donútilo e, spoločnosti ukončiť rôzne praktiky ako e, nadmerné rezervácie alebo zmeny na poslednú chvíľu. E, myslím si, že jednotný európsky dopravný priestor musí zahrňať všetky formy dopravy. Musíme zaručiť interoperabilitu železničného sektoru tak rozdrobeného. Musíme vytvoriť moderné signalizačné systémy ako ERTMS, ktoré sú tu, ale musíme ich len spustiť a využívať musíme využívať Európsku železničnú agentúru, aby sme sa zbavili 26 tisíc rôznych národných legislatív, ktoré blokujú vývoj tohoto sektora a musíme používať spoločné podniky ako Shift to Rail, aby sme vytvorili nové železničné systémy v budúcnosti. Spoločne môžeme zabezpečiť, že železnica bude poskytovať spolahlivé služby našim občanom a našim podnikom a súčasne pomôžeme e, výrobcom e, v EÚ, aby neustále mali e, líderskú pozíciu vo svete. Ďalej pevne verím v jednotný európsky vzdušný priestor. Nemyslím si, že by sme si mohli dovoliť stratiť 5 miliard ročne len preto, že nevieme vytvoriť koherentný európsky letecký priestor a preto nutíme naše lietadla, aby lietali za vyššie náklady a vytvárali viac emisí CO2 Musíme pracovať na výkonnosti letísk a ich kapacite a musíme sa pozerať, čo sa deje v našom susedstve, pretože napríklad na Blízkom e, východe nám rastie silná e, konkurencia. Ak nedokážeme prijať dobré rozhodnutia, e, už čoskoro nebudú tu dostatočné kapacity. Musíme pripraviť náš letecký priemysel na tieto výzvy ako viete, veľa práce sa realizovalo v oblasti programu Cezar a jeho potenciál, satelitný potenciál bude kľúčom k tomu, aby táto forma priemyslu naďalej bola špičková e, v svetovom meritku. Ako viete, Európa je najväčším obchodujúcim blokom, ale niekedy zabúdame na to, že asi 75 našeho vývozu je realizovaného e, loďami 40 lodí e, vlastní Európa. Tri európske prístavy patria k najväčším e, na tejto planéte. A práve preto sa musíme výrazne zameriavať na aj, aj na tento sektor. Musíme zabezpečiť, že tento sektor, ako aj ďalšie, je plne integrovaný do tohto intermodálneho, jednotného európskeho dopravného priestoru. To znamená modernizáciu e, infraštruktúry prístavov a prepojenie s transeurópskymi koridormi. Znamená to európsky aj to, že náš e, námorný, naša námorná doprava bude systémom bez bariér. Musíme tiež bojovať efektívne proti znečisťovaniu ovzdušia a skleníkovým e, emisiám. Musíme aktívne postúpiť v oblasti e, Medzinárodnej námornej organizácie a Medzinárodnej organizácie civilného letectva. Rokovanie na týchto fórach, spolupráca na týchto fórach bude rozhodujúca. Keď sa pozeráme na nový potenciál, musíme viac pozornosti venovať vnútrozemským vodným cestám. Veľmi často je tu možnosť poskytnúť najlepšie riešenia, pokiaľ ide o znečisťovanie. Ale tento priemysel je veľmi rozdrobený. Flotily sú veľmi zastaralé a vodné cesty, ako napríklad Dunaj, sa využívajú len na 15 svojej kapacity. Teraz je tu ale program Najades, takže môžeme vytvoriť a vdýchnuť nový život tomuto priemyslu a pomôcť malým a stredným podnikom, aby pracovali lepšie v tejto oblasti. Ak mi dovolíte, rád by som tá, túto prehliadku foriem dopravy uzavrel cestnou dopravou. 72 e, pasažierov cestuje e, autami, 45 nákladov sa preváža e, v nákladných vozidlách. Je to obrovský sektor a má veľké výzvy. Budeme sa snažiť lepšie organizovať cestnú dopravu, aby sme nepokračovali v tej praxi, že jeden zo štyroch, jedno zo štyroch nákladných vozidiel ide na prázdno a že máme obrovské zápchy. E, musíme e, používať inteligentný systém, že platí ten, kto znečistuje a ten, kto používa, aby priemysel sa lepšie e, a efektívnejšie organizoval. Myslím si, že tiež sa musíme pozerať komplexným spôsobom na rôzne použitia dohodnutých pravidiel, ako napríklad pravidlo o kabotáži tlak na priemysel s cieľom znížiť e, znečistenie, hluk, emisie CO2, to všetko e, určite bude čoraz silnejšie a chcem na, neustále zvyšovať rozmiestňovanie nových technológií počas tohto mandátu, aby sa táto téma zlep, e, lepšila. Verím, že zlepšenie alebo pokrok v tejto oblasti nás posunie ďalej znižovaniu, neustálemu znižovaniu smrteľných úrazov obetí na cestách. Neakceptujeme počet 26 tisíc obetí ročne tejto prípade, v tomto prípade, v prípade bezpečnosti nebudú kompromisy. Európa bude naďalej najbezpečnejším čo oblasťou, pokiaľ je bezpečnosť vo svete. Som presvedčený, že čoskoro už tu bude viac inteligentných vozidiel, ktoré budú navzájom komunikovať a ktoré budú využívať alternatívne energie celoeurópskej infraštruktúry. Toto je cesta vpred e, v oblasti cestnej dopravy, ale pri týchto cieľoch musíme poskytnúť adekvátny e, rámec legislatívy a európsku infraštruktúru vrátane našeho vesmírneho priesmíru, kde môžeme uľahčiť e, rozmiestňovanie týchto nových technológií. Veľmi rád, že opätovne sa stretáva vesmír a doprava. Vesmír sa približuje používateľom a je toto dôležitejšie, že v budúcich rokoch budeme zažívať kľúčové obdobie pre vesmírnu Európu. Do roku 2020 našim cieľom je taká e, vesmírna infraštruktúra, ktorá bude schopná poskytnúť operačné systémy Galileo a Copernicus používateľom. Za týmto účelom Únia vypustí na orbitu 30 satelitov. Európa má veľmi silnú priemyselnú bázu, špičkovú technológiu a vesmírne e, európske programy majú potenciál e, posilniť konkurencieschopnosť, stimulovať výskum, inováciu, vytvárať pracovné miesta pre vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Nezabúdajme však, že vesmír musí byť predovšetkým v službe európskych občanov. Či už používajú telefóny, robia finančné transakcie, e, cestujú lietadlom, pozerajú predpoveď počasia alebo hľadajú E, nejakú reštauráciu alebo auto, to všetko súvisí s vesmírom. 7 európskeho HDP závisí od e, aplikácií svetových systémov satelitnej navigácie. Samozrejme, ako všetky ambiciozne a technicky veľmi komplikované podniky, nie je to bez ťažkostí. Incident počas posledného vypúšťania Galilea v auguste by nás nemal odradiť. Práve naopak, som presvedčený, že naše schopnosti poučiť sa nám umožnia opätovne e, posilniť náš vec, vesmírny program. Vážený pán predseda, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, doprava je oblasťou, ktorá sa dotýka každého. Doprava je naozaj oporou modernej spoločnosti, európsky dopravný priemysel a logistika, to sú naozaj e, dôležité opory našej, našich inovácií. Ako komisár pre dopravu a vesmírny priestor budem naozaj spolupracovať s vami, aby sme e, náďalej pracovali na tomto globálnom líderstve, aby sa poskytla infraštruktúra, ktorá je potrebná pre 21. storočie, aby sme vytvorili pracovné miesta, aby sme e, podporili inovácie a chránili životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne.